Tlmočníci vás informujú, že spor o nových pracovných podmienkách jednostane nanútených trvá už tretí týždeň. Napriek mnohým ústupkom vedenie sa nás nepokúsilo kontaktovať v záujme vyriešenia. Vo viacerých kabinách boli kolegovia, kolegovia rekvirovaní a prinútení pracovať na preukázanie našej solidarity proti prerušeniu, proti porušeniu práv tlmočníkov na štrajk a proti diskriminácii niektorých jazykov a poslancov. Nebudeme prerušovať dnešné tlmočenie. S ľútosťou vám oznámujeme, že prestaneme tlmočiť presne o 12.30. Ďakujeme za pochopenie. Part in favor, against, abstentions, adopted. Second part in favor, against. Druhá časť, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Prepačte. Teraz hlasujeme o druhej časti pozmeňovacieho návrhu 15. A teraz uzatvárame hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 17 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 18 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 19 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. A konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, nech sa páči. A uzatváram hlasovanie. a bolo to prijaté. Veľmi pekne vám ďakujem a môžem vám zaručiť, že je veľmi veľa občanov EÚ, ktorí budú veľmi šťastní v nadväznosti na e, túto záležitosť a tým pádom končíme hlasovanie. Prosím vás, tí, ktorí chcete odísť z výboru, buďte takí láskaví, urobte to potichu, aby sme sa mohli venovať e, e, ďalších chvíľach eh, ďalším veciam, ktoré máme pred sebou. Takže teraz, keď e, už odišli niektorí kolegovia z miestnosti, môžeme začať e, s bodom číslo 15. Ide o petíciu číslo 0063 lomeno 2017 a 0408 Ide o údajné porušenie práv spotrebiteľov v konaní o platobnom rozkaze v Bulharsku je s nami e, ten, ktorý predkladá petíciu, takže sú už v budove vraj údajne a o 15 minút by sa k nám mali pripojiť. Ale zatiaľ sa im nepodarilo prísť do tejto miestnosti. Ale niekto prišiel. ak niekto prichádza v teraz, jeden z tých, ktorí predkladajú tieto petície, v poriadku. Takže pozrieme sa, že či by sme mohli v podstate sa zaoberať ďalším bodom je tu prosím vás pekne z e, komisie Aristotelis Gandriabis, takže mohli by sme prejsť V podstate ide o porušenie práva na slobodu prejavu a násilnom potlačaní novinárov na Malta. Obývam sa, že toto v podstate e, nemôžeme prejednať teraz. Môžem samozrejme pokryť istú časť z tohoto, ale nie obidve časti pretože môj kolega tu zatiaľ nie je, takže ja som dobre, v poriadku. Myslel som si, že to asi takto bude. Bohužiaľ nemáme mikrofón. Táto petícia samozrejme prináša celý rad rôznych záležitostí, ktorá, ktoré sa vzťahujú na súčasnú situáciu na Malte. Samozrejme, že všetko to bolo vlastne spustené otvoreným novým zavražením novinárky na Malte. Komisia mala niekoľko možností vyjadriť, ako ju trápi táto situácia a požiadala malckú vládu, aby urobila všetko, čo je v jej silách na to, aby vlastne vyšetrila eh, tento trestný čin a aby sa e, patričným spôsobom potrestali tí, ktorí za týmto stáli. E, pani komisárka Jurová e, bola vlastne konkrétne v styku s predsedom vlády a s ministrom spravodlivosti, pokiaľ ide o právny štát. Samozrejme, že komisia mala možnosť sa k tomuto orálne vyjadriť, ústne vyjadriť, ale samozrejme aj ako dobre vieme, ide v podstate o, o vyjadrenie sa k ekonomickým politikám členských štátov a samozrejme, že tam je špecifická časť, konkrétna časť v tejto správe o krajine, e, o Malte konkrétne. Bolo to vlastne publikované e, minulom mesia- v minulom marci a išlo tam vlastne o to, že sa tam veľmi e, silne hovorilo o situácii v nadväznosti na korupciu a korupcia samozrejme e, e, spadá pod pána komisára Papandopoulosa a samozrejme, že tam išlo aj o boj proti špina, praniu špinavým peňazí. Samozrejme, že komisia prijala konkrétne odporúčania v nadväznosti na boj proti korupcii a proti špa, praniu špinavých peňazí a samozrejme, že sa v, úvodnom, eh, v úvodných ustanoveniach hovorilo aj o nedostatkoch tohto eh, justičného systému. Pani komisárka sa vrátila z Malty pred dvoma, respektíve pred troma dňami a toľko je vlastne to, toľko vám zatiaľ môžem povedať k tomuto. A samozrejme, že pokiaľ ide o DG Connected. E, moji kolegovia by vás mohli v podstate ešte veľmi stručne informovať o e, týchto záležitostiach. Už prišiel váš kolega, prosím vás pekne? Anna Balfeld z Connectu je tu? Nie tak v tom prípade by sme vlastne otvorili e, možnosť pre členov vyjadriť sa k tomuto prípadu. Je niekto ochotný sa angažovať v tejto záležitosti? Takže čo môžeme povedať? Môžeme povedať toľko, že parlament už urobil niekoľko vecí. My sme vlastne prijali rezolúciu 15. novembra a potom sme vyslali ad hoc delegáciu e, koncom minulého roka na Maltu. A čo sa v súčasnosti vlastne e, deje, bez ohľadu na to, že či je to Malta alebo akákoľvek iná krajina, kde by sa niečo takéto stalo, veľmi to trápi EÚ a e, právny štát to je záležitosť, ktorú je potrebné naozaj preskúmať veľmi dôkladne. A vlastne tá táto vražda eh, tejto novinárky eh, Dafne to v podstate naozaj eh, bola vražda, ktorá slúžila na zastrašenie. Takže niekoľko odporúčaní vypracovalo li európske inštitúcie. Takže ja som presvedčená, že všetci naozaj môžeme vyjadriť svoj smútok a Sme nešťastní z toho, čo sa stalo s ňou a s jej rodinou a takisto by sme chceli vyjadriť úprimnú sústrasť. Chcel by k tomuto niekto niečo povedať? Vážená pani predsedajúca, myslím si, že ste veľmi dobre zosmarizovali celú túto situáciu. Chcel by som povedať, že túto petíciu by sme zatiaľ mali nechať otvorenou, pretože keď sa vyšetrujú takéto incidenty, naozaj je potrebné urobiť e, všetko, čo sa urobiť dá a e, malo by tam byť isté obdobie, tak povediac, e, milosti. To znamená, že sú tam isté etapy a niektoré veci v nadväznosti na vyšetrovanie sa vlastne ohlasia až neskôr, ale samozrejme, že je to potrebné sledovať veľmi intenzívne a túto petíciu by sme mali vlastne zatiaľ nechať otvorenou. Mal by to byť vlastne istým spôsobom prejav našej sympatie. Nechceli by sme vyjadriť taký, ne, nechceli by sme vyvolať taký dojem, že e, nejakým spôsobom e, sme boli tlačení časom, Predtým, ako prišlo k tomuto incidentu, sme boli presvedčení, že nič takéto by sa nemohlo stať vlastne v krajine Európskej únie a naozaj je potrebné zabezpečiť, aby sa e, táto záležitosť patrične vyšetrila, pretože podľa môjho názoru toto nemá nič dočinenia z EÚ. Ale my by sme naozaj nechceli vidieť, že sa niečo takéto zopakuje. Pán Konsolini, vy ste sa chceli k tomuto vyjadriť? Áno. Len som chcel vlastne počiarknúť všetko to, čo sme si práve vypočuli. Ja by som chcel povedať, že toto by sme mali vlastne posunúť LIBE a patričnému komisárovi. A mali by sme požiadať, aby nás informovali o vývoji v tejto situácii. A Samozrejme, že e, je to e, vlastne žiadosť, ktorú predložil britský štátny príslušník a Veľmi dobre vieme, že aká je hrozná situácia, pokiaľ ide o novinárov na Malte. Boli by sme veľmi radi, keby to bolo konkrétnejšie pravidlo, keby to nebol tak povediať generický prístup ale mali by sme uzavrieť nejakým spôsobom túto petíciu a aj z politických dôvodov a z dôvodov Murphyho zákona Mali by sme poslať eh, list Libe a ten istý komisár, ktorý vlastne tento týždeň, respektíve minulý týždeň bol na Malte, pani komisárka, mali by sme sa k tomuto vrátiť, prediskutovať to, ale mali by sme túto petíciu vlastne uzavrieť, pretože uh, nemalo by sa stať veľmi eh, zovšeobecnenou a je to veľmi vážna záležitosť ako také. A keď už Libe bola spomínaná, mohla by som asi povedať, že naozaj je pravdou, že Libe sa samozrejme zaoberá situáciou na Malte a na Slovensku a my sa Samozrejme, budeme zaoberať všetkými týmito prvkami, o ktorých práve hovorili zástupcovia Európskej komisie. A práve z tohoto dôvodu by som chcela, aby táto petícia zostala otvorenou, pokiaľ ide o náš výbor, pretože keď sa pozriete na tieto rôzne výbory, ktoré vlastne vyjadrili istý záujem o to, aby sa nejako napojili na to, čo sa deje momentálne v Líbe. Tá, tento výbor, ktorý vlastne je fórumom na ktorej, e, na ktorej sa môže obrátiť každý občan, bolo by veľmi dobré vidieť, keby vlastne, a pokiaľ ide o tohto e, človeka, ktorý predložil túto petíciu, je tam množstvo detailov, je to veľmi presné a tak ďalej. Takže ja si naozaj myslím, že výbor pre petície by mal byť e, tou, mal byť tou inštitúciou, ktorá by E, sa mala tým hlavne zaoberať. A samozrejme, že celá Európska únia sleduje vlastne, že čo sa v tejto veci deje. Áno, stričná vďaka. Veľmi stručne. Ja by som veľmi rád reagovala na to, čo sa povedalo. Ja som z EPP eh, e v Líbe, eh, zodpovedný za, eh, za EPP v Líbe, zodpovedný za túto otázku a ja som občan Slovenskej republiky a aj pre nás je to skutočne veľká vec, veľká výzva a tu musíme byť skutočne aktívni. A v zásade je EPP za to, aby sa táto petícia, aby táto petícia zostala otvorená otázkou je samozrejme, e, že musíme podporovať všetko to, čo urobia slovenské malteské orgány na, tej, na tomto poli, ale na druhej strane by sme chceli, aby táto petícia zostala ešte stále otvorená. Áno, ďakujem veľmi pekne. Predtým, ako budeme pokračovať v tejto diskusii, ktorá je taká dôležitá, tak mi dovolte povedať niekoľko veľmi dôležitých bodov, je to potrebné, pretože my musíme skutočne v každom prípade byť objektívni. Táto petícia sa um, iniciovala len um, pár dní po e, tom strašnom, po tej strašnej, tom strašnom zločine spáchanom na pani Galisi a my e, malcké orgány robili všetko preto, aby sa začalo veľmi zásadné a starostlivé preskúmanie celého prípadu. E, chcú si zobrať všetko podrobnohľad a my samozrejme ako orgány aj holandské, holandské orgány, aj FBI sú priamo do toho zapojené v rámci niekoľkých týždňov sa takisto e, uväznili podozriví a e, začína sa proces s nimi, takže e, toto sa dá urobiť vždy, vždy vtedy, kedy máme nezávislú justíciu, keď my chceme spravodlivosť pre náš národ, pre pozostalých, pre všetkých. To, čo vlastne vláda podnikla, toto neboli opatrenia vlády, ktorá sa nezaujíma o štátnu právnosť. Boli to opatrenia, ktoré urobila vláda, ktorá chcela objasniť všetky tieto zločiny, ktoré otriasli celou Európou. Preto by sme si mali E, skutočne ponechať priestor a dať šancu týmto, e, týmto šetreniam a neotriasať ich v základoch. E, komisia a rada vysvetlili svoju pozíciu. Viackrát sme o tom hovorili vo výbore. Tým pozorovateľov bol vyslaný na Maltu, aby preskúmal tú štátnoprávnosť celého toho konania. Takže nesmieme zabudnúť na to, že organizovaný zločin je však všade, vo všetkých členských štátoch prítomný a e, takýto zločin a ľudia, ktorí ho spákali, škodia našim, našim krajinám, ale už sa robí všetko preto, aby sa to preskúmalo. Za tretie, máme trochu problém s tým, že Európsky parlament preskúmáva situáciu petenta a je to vlastne jeho dobré právo podať takýto, po, takúto petíciu. Preskúmanie má, musí sa potom diať v rôznych výboroch. My nesmieme zavnúť na to, že Libe je za to zodpovedný a Libe v podstate sa venuje všetkým témam, ktorý ten iniciátor petície tu načrtol. Takže musíme si samozrejme povedať, že máme aj iných petentov, ktorí čakajú na odpoveď výboru na vyriešenie ich záležitostí a všetko to ide poradiť maltecký minister. Takisto sa vyjadril, že um, je ochotný prísť do Libe a uh, odpovedať na prípadné otázky. Dobre, posledný bod. V správe sa hovorilo, že Malta uh, patrí medzi 11 štátov, členské, členských štátov EÚ, kde uh, kde sa dodržiavajú zákony a štátna e, štátoprávnosť e, sa má zachovať. To znamená, že my si musíme počkať na výsledky šetrania, na výsledky tých opatrení, ktoré, ktoré um, by ma, nám mali dať vysvetlenia a preto navrhujem túto petíciu uzavrieť. Ďakujem. Áno, veľmi stručne, pani predsednička. Ako prvé by som chcel povedať, že chcela povedať, že nemôžeme povedať, že e, tie podozrenia boli potvrdené, pretože tie e, šetrenia ešte stále prebiehajú. Tak ako sa povedalo, ako aj Malta sa vyjadrila, že sú e, sú tu ďalšie prípady, napríklad smrť novinára na Slovensku. Takže je to taký širší záber, ale treba skutočne povedať, že chcem s rešpektom požiadať o uzatvorenie tej petície. My samozrejme nechceme e, to zložiť zo stola v žiadnom prípade Samozrejme, chceme poskytnúť petentom aj e, prvé odpovede, nechceme uzavrieť ich prípad, ale v tomto e, prípade to, je, e, to patrí do LIBE v tej podskupine právna, štátna, štátnoprávnosť. Tam to ešte stále, tam tie práce ešte stále prebiehajú, takisto bude návšteva na Slovensko, kde sa bude hovoriť o tých jednotlivých aspektoch celého prípadu a preto si myslím, že sa môžeme pri pripojiť k želaniu našej kolegyne, že by sa tá petícia uzavrela tak, aby tá pracovná skupina ale ďalej pracovala, aby nás informovala o jej práci, o všetkom tom, čo sa dozvedia tých dotknutých krajinách, pretože keby sme pokračovali prácu na tejto petície, tak by to bolo len zdvojenie práce. Áno, ďakujem. Ja, si myslím, že, ja som si myslela, že e, to moje zhrnutie bude e, jednoduché, ale zdá sa, že asi nebude. A keď sa nám to nepodarí, dobre, e, nie, nepotrebujeme žiadny príspevok z komisie, to by e, nie, nám nepomohlo, pretože diskusia sa spolitizovala a preto by som chcela urobiť návrh, aby sme tú petíciu ešte ponechali otvorenú, aby sme e, LIBE a podskupine pre štátnoprávnosť e, príslušným listom dali toto návedomie, že chceme byť involvovaní do ich prác a ich šetrení ako e, skupina. Dobre, iné ďalšie opatrenia a podujatia budeme organizovať potom aj priamo s občanmi a priamo e, s poten, s, peti, s, pet, s podávateľmi petícií. A pani Johrová by si to mohla zobrať na starosť. Dobre, mohli, môžeme túto petíciu nechať otvorenú a v budúcich dňoch eh, by sme potom prípadne zareagovali. Dobre, bol tu ale protinávrh, aby sa petícia uzavrela. Takže eh, môj návrh, eh, prosím, hlasujeme o mojom návrhu. To je za môj návrh. 6, 7, 7 hlasov. Kto je za návrh uzavrieť tú petíciu? 4. 5. No dobre, takže sme hlasovali a tým pádom máme rozhodnutie. My tú petíciu ponecháme otvorenú a <clears throat> podnikneme všetko, čo, všetko to, čo som vám eh, eh, navrhla. Dobre, takže tento bod môžeme uzavrieť a môžeme prejsť na bod 15. To sú tri petície týkajúce sa eh, porušenia porušenia práv, ide o hypotéky, porušenie práv spotrebiteľov a tak ďalej. Petentov srdečne vítam a chcem e, každému z predkladateľov petície e, poskytnúť slovo každý 3-4 minúty, lebo ide viac menej o tú istú tému. Najprv pán Iliev, potom pani Filipova a potom pani Milanova. Takže môžete si sami určiť, v, akej, v akom poradí svoje petície predstavíte. Takže 3-4 minúty každý z vás a nech sa páči, máte slovo. Áno, vážené dámy a páni, ide tu o problém, ktorý majú mnohí bulharskí občania a ktorých eh, prakticky sociálne zrujnovali banky v Bulharsku, si vytvorili isté privilégium spočívajúce v tom, že môžu eh, prakticky veľmi rýchlo eh, dosiahnuť na súde exekúciu a procesné strany nemajú žiadnu možnosť e, proti tomuto namietať. Prakticky je potom súd Prakticky sa súd stal e, poštovou schránkou. Nekoná sa žiadne vypočutie, e, na ktorom by sa zúčastnili spotrebitelia, banky, si potom, tu využívajú potom alebo zneužívajú určité ustanovenia v zákone a úvery, ktoré e, boli poskytnuté v podstate vo švajčiarských frankoch. E, e, toto sa prepočítava teda na švajčiarske franky a veľmi často sa stáva, že spotrebitelia po nejakom dlhom procese s opravnými prostriedkami dostanú naspäť svoj majetok, ale, moment, ale e, reálny majetok už medzi tým bol e, v nútenej dražbe a my si myslíme, že práve z tohto dôvodu mnohí odchádzajú do zahraničia. Dobrý deň. Ja sa volám Veska Volová, som právnička. Ja som eh, si sa eh, začala zaujímať o tento problém, lebo som eh, tým bola dotknutá osobne. Najdôležitejším pojmom, alebo tým najdôležitejším tu, je e, skutočnosť, že e, štát odstúpil svoje výsostné práva bankám a, a súd jednoducho len zaregistruje, zaznamená e, žiadosť a vôľu bank a banky majú potom exekutívnych úradníkov alebo poveria rôzne exekučné firmy, ktoré vymáhajú ich, ich pohľadávky Eh, oni majú len práva, nemajú vôbec žiadne povinnosti a celá táto situácia sa šíri ako rakovina po celém území krajiny. Vy ste vlastne vystavení absolútne uh, vôli, uh, vôli bank, oni môžu pracovať, ako sa im to zapáči a exekúcia v Bulharsku sa koná bez nejakých ďalších podmienok. Bez ohľadu na to, že dlžník nie je upovedomený a tak ďalej a tak ďalej, pretože zákon toto bankám umožňuje. Banka, banky majú zo zákona mimoriadné práva. Nie sú povinni dokonca informovať dotknutých, že sa bude exekuovať ich majetok. A, a v podstate nemôže nikto predsa vzniesť žalobu voči inej osobe bez toho, aby tá osoba nebola informovaná. A bulharský, bulharský parlament bojuje s týmito praktikami už roky. Banky majú monopolistické postavenie v Bulharsku môžu si stanoviť napríklad úroky v ľubovoľnej výške a súd nemá žiadne právo tu nejakým spôsobom zasiahnuť zákon vytvára výhody len pre banky a ako výsled, e, výsledkom toho celého je, že banky zvyšujú úroky a spotrebitelia nemôžu proti tomu nič e, podniknúť. Stanovujú sa e, trestné, trestné um, úroky bez nejakej hornej hranice. A um, mnohé pod, mnohí podnikatelia skupujú dlž pohľadávky pardon, bank voči e, súkromným osobám, právnickým osobám a veľká časť obyvateľstva sa takto zadlžuje. Ešte možno posledná poznámka na túto tému. Banky v podstate nemajú žiadne, žiadne rizika, ktoré by s tým boli spojené. Dobre, ja vám to samozrejme predložím aj písomne. Ďakujem. Dobre, hovorí pani predsednička. A pán Iliev. Dobrý deň, vážne dámy a peni, vážení členovia Európskeho parlamentu. Ja som zástupca občianskej iniciatívy občianského združenia v Bulharsku, ktorý sa založilo s cieľom chrániť práva spotrebiteľov, hlavne, hlavne dlžníkov v Bulharsku. A nejde tu len o národný problém, ide e, vlastne o nadnárodný problém, povedal by som, pretože tu ide tiež o holandské, o nemecké, o holandských, o nemeckých spotrebiteľov, ktorí žijú na našom územia, ktorí už boli odsudení a ich majetok bolo, bol predaný na nutenej dražbe. Hmm, viac než polovica bulharských občanov a tých niekoľko miliónov sú e, týmto dotknutí. E, súd tu v podstate nerobí žiadnu kontrolu ex officio, teda z úradnej moci, ale e, jednotlivé návrhy na platobné nároky bank transferuje a toto nie je v súlade so smernicou súvisí so smernicou o zneužívaní, eh, o zneužívaní eh, jednotlivých ustanovení. To je smernica 60 eh, 38. Ehm, mnohé, ehm, mnohé exekúcie boli realizované už v minulom roku a súd a, a pardon, bolo množstvo odvolania, alebo pardon, bolo množstvo žiadostí o exekúcii a súd e, ešte mnohé neuzavrel a mnohí dlžníci, e, ich e, majetok bol vydražený. okrem toho tu existuje kriminálna skupina, ktorá svoje korupčné prax presunula aj na bulharské súdnictvo. Je tu okolo 600 úradných exekútorov v Bulharsku a okolo 200 súkromných súdnych exekútorov. A títo súkromní exekútory sú vlastne zodpovední za uh, väčšinu tých upomínacích konaní a súdni exekútori sú v podstate, e, v podstate nie sú podriadení súdu, nemusia sa mu zodpovedať a súdy tu nemajú žiadnu moc nejakým spôsobom postupovať proti tomuto trendu. My v Bulharsku máme už e, nie sme mali už niekoľko stretnutí s rôznymi parlamentárnymi výbormi e, Národnej rady Bulharska, ministri, všetci príslušní ministri boli o tom informovaní a okrem toho ešte existuje tiež úrad na boj s korupciou v Bulharsku, ktorý bol takisto informovaný z našej strany a môžem vám samozrejme poskytnúť aj príslušné dokumenty, aby ste e, si ich mohli preskúmať. A e, je tu takisto konanie voči jednej osobe, napríklad v Burhansku, ktorý je známy ako úžerník. Takisto um, tu boli drážby uh, e, organizované súkromnými exekutormi napríklad. Ale uh, naše, naše protesty zostali bez odpovede. či problém... Ďakujem pekne, dámy a páni, len veľmi stručne. Ten problém v Bulharsku je obrovský od roku 2008, kedy banky zdvihli úroky na hypotekárne úvery. Ja som spolu e, s niektorými spolubojovníkmi usporiadal viaceré protesty. V roku 2016 sme zozbierali podpisy a to pokračovalo v roku 2017 a chceli sme tým skutočný referendum, aby bol zmenený občianskoprávny e, právny poriadok. Ja ako advokát každodenne vidím, že banky proti štátnym príslušníkom Bulharska otvárajú súdne procesy a vyťazia v nich. A pritom e, tí vinení nie sú vždy viny. hovorím o najväčších bankách Raiffeisen Bank, Postbank, e, Unicredit. Ten problém mm, je skutočne obrovský a preto by som vám chcel požiadať, aby tá petícia ostala otvorená, aby sme mohli pokračovať v našom boji. Ďakujeme pekne. Bulharské zastupiteľstvo bolo pozvané, bohužiaľ neprišli a tak eh, slovo dostáva zástupca komisie. Aha, vidím, že o poslednej petícii sa zatiaľ nehovorilo, takže nech sa páči, pani Milanová. Ďakujem veľmi pekne. Ja zastupujem e, pani Violetu Gospodinovu, ktorá je predkladateľkou petície. Aj tu ide o problém, ktorý na prvý pohľad e, vyzerá ako ojedinelý prípad, ale tých prípadov je viacero pani Gospodinová. predložila všetky príslušné dokumenty. 11% bola úroková sadzba, ktorú čerpala hypotekárny úver na začiatku a medzičasom je tá úroková sadzba 33%, takže banky absolútne znemožnila uhradenie hypotéka alebo splatenie hypotekárneho úveru. A to, čo sa stalo v rámci súdneho procesu, ukázalo, že európske právo vôbec nebolo dodržané. Dlžník sa vôbec nemohol zúčastniť súdneho procesu. A očividne jednoznačne ide o zle doložky v zmluve. Pani Gospodinová to nemohla spoznať. No a v nadchádzajúcich rokoch po uzavretí dohody pani Gospodinová podľa bulharského a európskeho práva mala byť príslušne informovaná aj o upomienke, o rozhodnutí o exekúcii a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sa nestalo. Pani gospodinová už je bezradná nedostáva žiadnu pomoc, má dieťa, je rozvedená a prakticky nemá kde bývať. Pričom časť úveru už splatila. Takže súkromný exekútor jej musel predlžiť všetky súdne rozhodnutia a dokumentáciu bohužiaľ to neurobil. A banka trikrát sa objavila ako kupujúci kúpe až na tretíkrát to kúpila cena už výrazne klesla, takže ja nemusím ďalej nič rozprávať k tomu, pretože ide o banky, ktoré tisíce občanov pripravili od strechu nad hlavou. Ďakujem pekne, ja chápem, že je to veľmi náročné obdobie, tak a, osobné ako aj globálnej úrovni. Ďakujem pekne. Slovo dostane teraz pán Matiakie z komisie, aby objasnil pozíciu Európskej komisie k tejto veci. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne aj predkladateľom petícií na komisii si uvedomujeme existenciu tohto problému a my sami sme dostali viacero sťažností od jednotlivcov, aj od združení a ukazovali na možný konflikt bulharských eh, pravidel o rozkazoch o okamžitom vykonaní v exekúciách a eh, možno sú nezlučiteľné so smernicou 93 13 eh, a konkrétne s rozhodnutím súdneho dvoru, dvora smernica 93 nás neobsahuje pravidlá o exekúciách, ale je tu rozsadok súdneho dvora, ktorý je založený na ochrane spravodlivých podmienok a vytvorili sa tým isté princípy, vrátanie princípu, zásady efektivity a to vyžaduje, aby národný právny poriadok mohol komplikovať spotrebiteľom ochranu pred nespravodlivými zmluvnými podmienkami. Okrem toho sme začali štrukturovaný dialog s bulharskými orgánmi, predložili sme detailné otázky o bulharských pravidlách, tak aby sme ich správne pochopili a o možnosti o možnostiach, ktoré majú spotrebitelia na to, aby konali proti takýmto exekučným rozhodnutiam. Bulharské orgány nám poslali detailnú odpoveď, avšak neponúkli akékoľvek zmeny súčasných pravidel a to a z tohto dôvodu služby komisie nedávno zamietli bulharskú odpoveď a teraz budeme musieť zvážiť ďalšie kroky v tejto otázke. Taká je teda zhruba situácia z hľadiska komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz slovo dostanú kolegovia. Pán Malinov, nech sa páči. No, ja sa obávam, že vy sa pýtate, ako je možné, že bulharské súdy sú také slabé, a ako je možné, že po toľkých rokoch zneužívanie moci bankami sa nič nestalo. Ja mám len jednu odpoveď a musím to povedať úprimne. Bulharské súdy sú skutočne slabé a bojíme sa, že sú pod vplyvom politických a podnikateľských sfér a preto spoločne s Rumunskom sme stále monitorovaní. Nie je náhoda, že keď sme boli akceptovaní do EÚ, tak jedna sféra súdnictvo označená, že neprešla dostatočnými reformami a stále to nie je ukončené. Tie reformy pre mnohých občanov Európy. Je to veľmi abstraktné, neefektívne súdy, nespravodlivé postupy, konania, procesy. Pre týchto občanov je to každodenná realita. V Bulharsku sa uskutočnili masové protesty. Takže toto je veľmi známa vec a každý sa bojí, že sa môže dostať do situácie našich predkladateľov petície alebo ktorí spomínajú. No a prejdeme k právnom základu. Vidíme, že aj komisia, nechcem byť sarkastický, ale musím to povedať, dokonca aj komisia stále vyšetruje bulharský systém. A, citovať Európska komisia značila, že bulharský právny poriadok umožňuje istej skupine veriteľov mať silu pri svojich pohľadávkach. No a komisiu že je to také, že systém by e, veľmi komplikoval spotrebiteľom uplatňovať svoje práva, ale systém veľmi zjednodušuje uplatňovanie práv pre podniky a banky. A preto je ťažké verejne alebo hľadať verejné argumenty za tieto postupy je možné nájsť argumenty proti veľmi ľahko. A preto tvorujem predkladateľov petícií. Mali by sme požiadať výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov o stanovisko. Toto je presne ten prípad, keď bohužiaľ nie je žiadna práva, právna ochrana v národnom štáte a nie je náhodou predkladateľia petície a petícií tu dnes vystúpili slova sú jasné v každom prípade. Ja som... Alebo oni doma už vyskúšali všetko ich a právnici jeho maximálne úsilie. A preto myslím, že ďalšie výbory sme mali požiadať o stanovisko. A chcem len požia- pripomenúť bulharským občanom, bez ohľadu na to, aký, aké sú asi, aký je bulharský systém, ešte tu stála, stála ďalšia možnosť eh, cez výbor pre petície, Európskom parlamente. Je to veľmi silný nástroj z hľadiska verejnej mienky a vplyvu. Možno nie až tak silný právne. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší? Pani Kúneva. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne a kolegovia. My dnes musíme nájsť odpoveď na tento problém, ktorý trápi obyvateľov Bulharska. Je to keď sa tiež pre Bulharsko a európske inštitúcie, pretože tisíce bulharských občanov stratili majetok bez toho, aby pochopili tieto expresné, rýchle konania oni len zrazu zistili, že úroková sadzba ich hypotekárnych úverov e, výrazne narastla. No a to je skutočne závazný problém. Znamená to, že im bol zhabaný majetok a tento majetok sa potom predáva, alebo predal niekomu inému. Ale ne, že sa tie, nedostanú tie peniaze, ktoré eh, dlžník dlží, pretože ak sa už všetko predá, tak to nepokrie eh, celú čiastku. 10 miliónov je dlh, 6 miliónov je eh, dlh, alebo 6 miliónov sa získa z, z dražby. Um, to znamená, že tie zvy, z, z, ten ďalší dlh sa postupuje na ďalšie generácie, detí, vnúkov a tak ďalej. A to je nepripustné. No a reakcia komisie podľa mňa tiež nie je dostatočná. Preto myslím, že petícia musí ostať otvorená. Musíme ísť do Bulharska, stretnúť sa s rôznymi stranami sporov. Existujú veľa súdov, iných miesto, súdnictve, musíme s nimi hovoriť, ale aj s vládou, tak, eh, aby sme našli riešenie. Musíme požiadať o stanovisko kolegov z IMCO, oni sa musia zaoberať fungovaním vnútorného trhu v Bulharsku, pretože bulharskí občania sú tu konfrontovaní s veľmi závažnými problémami. Ďakujem pekne. Teraz dostanú opäť slovo predkladatelia petícií. Každý dostane jednu, dve minúty, ak by chceli zareagovať v rovnakom poriadku, v rovnakom poradí ako predtým pani Filipová ako prvá. Ďakujem pekne. Ja by som rada dodala ešte jednu vec. Problém s ochranou spotrebiteľov v Bulharsku je ešte dodatočne komplikovaný, pretože nemáme zákon pre insolventnosť fyzických osôb. My sme jediným štátom, v ktorom občania ostávajú navždy dlžníkmi. Ďakujem pekne. Ja by som chcela dodať následovnú vec. Ja už som zistila, že Societe Generale v Bulharsku e, vyberá úžernické úroky svojich zákazníkov sú neporovnateľné s úverovými úrokovou sadzbou vo Francúzsku, Francúzsku a sú obrovské rozdiely medzi úrokmi na začiatku, pri podpísaní zmluvy a potom sa zvyšujú. A to samozrejme komplikuje života klientov. Banky v podstate skupujú ich majetok a prenášajú dlhy na podniky s nimi spojené a zisky opäť idú do vrecka bank. Existujú žiadne štatistické údaje, žiadne oficiálne dokumenty, ale je to tak. To by sa dalo preukázať v riadnom konaní pred súdom. My sme sa zorganizovali, my sme sa stretli s našimi poslancami, nadvezali sme kontakty, ale napriek tomu sme nedosiahli vôbec nič. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo ešte. My sme sem všetci prišli s, veľkým, s veľkými očakávaniami a totiž od vás, poslancov Európskeho parlamentu, dostaneme podporu, pretože u nás v Bulharsku sú všetky inštitúcie skorumpované, nevykonávajú svoju funkciu, viackrát nás sklamali, a my už sme som stratili nádej, že niečo by sa mohlo zmeniť. A preto vás chcem osobne požiadať a aj v mene mojich kolegov, aby ste zaobrali týmto problémom. Žiadam vás, aby ste vyzvali Európsku komisiu, aby spustila mechanizmus na monitoring a kontrolu aby, aby skontrolovali bulharský súdny systém, tak aby zákon mohol byť zmenený, tak aby sme túto vec dotiahli do úspešného konca bez vašej pomoci nemôžeme zvýťaziť v žiadnom eh, súdnom procese v Bulharsku žiadny občan Bulharska nedostane majetok naspäť. Vážené dámy a páni, bulharský ľud dôveruje európskemu právu a európskym hodnotám. A odkedy sa tento problém u nás e, vyskytuje, jednoducho je to neznesiteľné. A medzi tým samozrejme ľudia strácajú aj dôveru v Európsku úniu. Majú pocit, že ich Európska únia v podstate sklamala, že e, v podstate e, ich nechráni dostatočne Samozrejme, že sú rôzne e, demokratické prostriedky využívané, to znamená rôzne rozhovory e, s poslancami, protesty a tak ďalej. Ale média a tieto strany, ktoré máme v Bulharsku, tie nás jednoducho dostatočne nepodporili a celkom zjavne v Bulharsku nechcú zmeniť e, zákony. Takže my vás naozaj prosíme o to, aby ste niečo urobili, pretože medzi tým sme sa dostali do atmosféry, ktorá veľmi pripomína revolúciu, pretože ľudia skutočne nevedia, čo majú robiť. My, Bulhári, sme európskymi občanmi a my by sme naozaj chceli, aby európske e, zákony skutočne platili vo všeobecnosti aj pre e, bulharský národ, aby e, boli bulharskí spotrebitelia chránení, práve tak, ako sú chránení aj európsky občania. Vážený poslanci. Volám sa Radka Nikolová, som predsednička Národného hnutia e, bulharských e, občanov. Chcela by som vás požiadať o to, aby ste túto petíciu nechali otvorenou, pretože s bulharským parlamentom e, spolupracuje 60 takýchto rôznych inštitúcií a vyčerpali vlastne všetky možnosti a práve z toho dôvodu vás žiadame, aby ste vlastne túto petíciu nechali otvorenou, aby sa vlastne mohol zmeniť právny rámec v Bulharsku. V súčasnosti je to tak, že právny štát v Bulharsku v nejakým spôsobom nezodpovedá európskym normám. Bulharskí občania e, sú e, vlastne v postavení, ktoré nie je rovnakým a nemôžu v podstate dokázať svoju nevinu. Pokiaľ ide o tieto záležitosti, ja som bola osobne napadnutá, dokonca môj manžel bol napadnutý a vyzeralo to tak, že proste skutočne mu ublížia. Takto to vyzerá a preto vás chcem požiadať o to, aby ste skutočne spravili všetko preto, že sa budete zasadzovať naozaj za práva občanov. Veľmi pekne ďakujeme. Budem sa snažiť celé v podstate to zosumarizovať. Takže e, výborne môže vlastne e, zatiaľ zaujať nejaké e, stanovisko, pretože štruktúrovaný dialog ešte prebieha. Ale samozrejme, že dá sa povedať, že toto je vlastne práca, ktorá naďalej pokračuje, takže by sme veľmi ocenili spätnú väzbu. Samozrejme, že budeme musieť sa pozrieť na kompatibilitu bulharského systému s kompatibilitou Eh, európskeho zákona, ktorý platí pre spotrebiteľov. A preto sme sa už eh, obratili na výbor INKO, ktorý zatiaľ eh, nám stanovisko neposkytol, ale my sa samozrejme znovu obratíme na sekretariára a požiadame ich, aby sa na toto pozreli. Takže dúfame, že toto je záležitosť týkajúca sa hospodárskej súťaže a naozaj je potrebné týmto sa zaoberať. Takže vyšetrovanie prebieha, prebieha štrukturovaný dialog a na konci e, tohto postupu dúfame, že Európska komisia naozaj bude veľmi dôkladne študovať aj e, samotné uznesenia súdu a tak ďalej. A samozrejme, že je dôležité brať do úvahy aj e, chartu základných ľudských práv v celom tomto bulárskom prípade. Ja by som vám chcela vlastne odovzdať následovný odkaz. To, čo ste vyjadrili, to nás mimoriadne trápi a bulharskí občania by mali a naďalej sa by mali dôverovať vlastne tomuto parlamentu, nášmu výboru a všetkým tým hodnotám, ktoré sa snažíme e, presadzovať. Takže toto naozaj robíme. Chcela by som sa vám osobne poďakovať za to, že ste e, podnikli takúto dlhú cestu a snaží, dúfam teda, že sa potešíte trošku z tejto návštevy Bruselu a chcela by som sa opýtať mojich kolegov, že či takýmto spôsobom môžeme ďalej pokračovať. Ja by som chcela, aby sme to zatiaľ ponechali otvoreným a samozrejme, že sa teším na našu spoluprácu e, s komisiou, ale takisto by som chcela poslať list spolu s Inko by sme to mali prešetriť a mali by sme naozaj zistiť, že čo sa dá v tomto robiť. Je to naozaj veľmi naliehavá záležitosť a je potrebné v tomto niečo urobiť. Veľmi toto podporujeme, urobíme to. Ďakujem vám. A teraz, pokiaľ ide o bod číslo 16, bodom číslo 16 sme sa už zaoberali. Prosím vás pekne, keby ste mohli prejsť na bod číslo 17. Tam v podstate ide o petíciu 1119 romeno 2017 predloženú e, portugalským štátnym príslušníkom. Dana dnes nepríde. Tá druhá eh, eh, štátna príslušnička, ktorá predkladá túto petíciu, takže pán Mas, dávam vám slovo. Nech sa páči. Veľmi, chcel by som začať tým, že by som mal veľmi stručne v podstate eh, povedať, o čo vlastne ide v nadväznosti na túto diskrimináciu Článok 24 e, smernice hovorí, že všetci vlastne občania by mali byť e, rovnakým spôsobom, by sa malo s nimi zaobchádzať a tak ďalej. A že toto sa samozrejme vzťahuje aj na e, rodinných príslušníkov, ktorí možno, že nie sú členmi EÚ a tak ďalej. A toto samozrejme by malo vlastne pomáhať aj e, súdu pri rozhodnutí a mali, malo by byť možné v podstate sa vzdať istých poplatkov. Samozrejme, že tam nejde o, o získanie stáleho pobytu. Ide o osoby, okrem pracovníkov členské štáty samozrejme nemôžu vlastne nejakým spôsobom eh, mať nejakú derogáciu v nadväznosti na tieto ustanovenie, keďže takýto žiadateľ pracuje eh, v jednom z členských štátov, je vlastne ehm, chránený eh, ustanovením 21 tejto smernice a práve tak sa to samozrejme roz, sa to vzťahuje aj na jeho partnera, respektíve rodinných príslušníkov. Samozrejme, že je tam um, sú to právne predpisy z roku 2011, pokiaľ ide o podporu študentov v Spojenom kráľovstve a samozrejme, že ide o európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko. A samozrejme, je dôležité, aby mal tento človek v prvý deň e, daného školského roku vlastne bydlisko v rezidenciu, teda v, danom, v danej krajine. Samozrejme, že obyčajne samozrejme sa berú do úvahy v podstate e, títo štátni príslušníci, ale samozrejme, že je potrebné, aby v podstate aj v takých prípadoch, kde sa zistí, že ten, táto požiadavka trojročného pobytu sa vzťahuje na všetky osoby, aj na e, štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, toto môže mať patričný e, dopad na e, rodiny, e, ktoré sú európskymi občanmi. Komisia predloží odpoveď v nadväznosti na túto petíciu podľa možnosti čo najrychlejšie a samozrejme, že sa budeme snažiť prešetriť všetky tieto záležitosti. Nech sa páči. Teraz otváram priestor mojim kolegom môžete sa k tomuto vyjadriť. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme komisii. Mne sa zdá, že tento predkladateľ petície vlastne v zásade predkladal petíciu v súvislosti s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva o podpore študentov. A ja si naozaj myslím, že tam je dosť ťažké povedať, že ide o nejakú diskrimináciu. Naozaj si myslím, že by sme mali počkať na písomnú odpoveď a takisto by sme mali toto predložiť aj e, skupine pre Brexit, pretože by sa mali vlastne pozrieť na túto situáciu a naozaj to zhodnotiť vlastne v svetle nadchádzajúceho Brexitu. To znamená, že počkáme na odpoveď komisie, potom to predložíme Brexitu a potom by sme to uzavreli, Peter. Ja samozrejme mám ešte v podkladoch napísané aj to, že by sme mali v podstate pripomenúť všetkým, že naozaj takáto odpoveď je veľmi dôležitá. Bolo to predlžené aj e, výboru pre kultúru, zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď, Takže asi by sme mali počkať na tieto odpovede z patričných výbor. Nie, my sme to poslali len uh, tomuto výboru pre kultúru, pre informáciu a teraz oni o tom vedia a keď budeme v podstate, keď sa toho dozvieme viac my, tak potom by sme za, vlastne o tomto informovali aj tento výbor pre Brexit. Takže naozaj je potrebné sa pozrieť na to, že koľko je hodín, aký je čas. Teraz by sme vlastne mohli ukončiť obedňajšie zasadnutie a stretneme sa o 2 hodiny 30 popoludní. Takže dajte si veľmi dlhý obe, dlhú obednejšiu predstavku a mali by ste sa na niekoho naozaj pekne usmiať, keďže máte na to teraz viac času. Pekný dlhý úsmev.